Eh, colleghi, ehm, vorrei far precedere. Kolegovia. Eh. Začníme s hlasovaním. Najskôr si overíme, či sme či systém funguje, či elektronický systém hlasovania funguje, či naše kartičky fungujú, pretože mi povedali, že tento nový systém ešte nie je dokonalý, takže skúste vložiť hlasovaciu kartičku do mm, toho prístroja a uvidíte, či vaše meno sa ukáže. Ak sa ukáže, to znamená, že tam je spojenie. Ak sa neukáže na tej malej obrazovke pred vami, tak zmente kreslo a pokúste sa znovu. Možno na tom susednom mieste ten prístroj funguje. Hlásil sa niekto o slovo? Urobím, urobil som to, tak ako ste mi povedali, ale toto, tento prístroj nefunguje a keďže tu chcem často sedávať, tak v budúcnosti by sa to malo opraviť. Allora, grazie per... Naturalmente siamo tutti d'accordo con... Ďakujeme. Súhlasíme s vami. Tento systém musí byť funkčný, ale len teda na ten prvý krát. Musíme to nejak zvládnuť. Ak to miesto, kde sedíte, ten hlasovací prístroj nefunguje, keď tam vložíte vašu kartičku, nevidíte vaše meno, tak prosím, skúste znovu na inom mieste. Pokúste, pokúste sa posadiť sa vedľa, či mm, ten prístroj vedľajší funguje. Takže overme si funkčnosť. Takže tí, čo hlas, hlasujú za, stlačte zelený gombík, aby sme videli, koľko ľudí sa zúčastňuje na hlasovaní. Takže teraz otváram tú skúšku. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Máme 33 hlasujúcich. Kto má problémy? Pokúste sa zmeniť miesto, ak sa vaše meno neobjavilo na obrazovke. A ak to funguje, tak si, e, tak si presednite. Pán máte nejaký problém? Pokúste sa zmeniť miesto. Funguje to? V poriadku? Nie, nefunguje to. Pokúste sa nájsť nejaké iné miesto. Ak sa vaše meno objavilo, tak prístroj funguje a potom by ste mali stlačiť gombík, aby sme videli, či ten prístroj funguje. Takže ešte raz e, ďalšia kontrola. Vložili ste vaše hlasovacie kartičky. Teraz skúste stlačiť zelený e, alebo červený alebo biely gombík. E, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. 49 hlasu, hlasovalo, 36 súhlasí, 6 proti, 7 sa zdržalo. Chce niekto povedať, alebo nefunguje niektorý prí, z prístrojov? Va bene, allora abbiamo caso. Possiamo allora cominciare la sessione di voto se... V poriadku, takže začneme s našim hlasovaním, ak všetci súhlasia. Prvé hlasovanie je hlasovanie o rozpočte 2009, e, sekcia číslo 3. Naša spravodajkňa je pani Nejc, takže začníme s hlasovaním Amblok. E, Pozmenujúci návrh 5021 až po 51.6. E, Kto je za? Len zdvihnite ruky kto je proti, prosím, zvihnite ruky. Zdržali sa. Takže toto sme zvládli. Potom máme 50-36 spravodajcu, kto je za, prosím, zvihnite ruky. Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. 5037, kto je za? Kto je proti? Schválené. Pozmenujúci návrh 5038, kto je za? Proti? Schválené. Päťdesiat dvadsať kto je za? Proti? Zdá sa, že je to zamietnuté. Takže overíme si to. Otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu číslo 5028 spravodajcu. Otváram hlasovanie. Máme tu elektronickú kontrolu. Prosím, použite vaše hlasovacie kartičky. Hlasovali všetci, hlasovanie končím. Hlasovali ste proti. 25 za, 27 plus 1 proti. Takže 27 proti, nikto sa nezdržal, zamieta sa. Váš prístroj nefunguje. Ste za alebo proti, ak nefunguje váš prístroj. V každom prípade pozmenujúci návrh sa zamieta, pretože Pán Kačin, hlasujete za. Dvadsať sedem za. 29 proti. Konečný výsledok elektronického hlasovania a ústneho hlasovania alebo tak 29 e, hlasov proti, 28 za, 29 proti, pozmeňujúci návrh sa zamieta. 5008, kto je za? Proti? Schválené. E, 5067, kto je za? Proti? Zamieta sa. 5011, kto je za? Proti? Zamieta sa. 50-12, kto je za? Proti? Zamieta sa. 50-27, spravodajcu, kto je za? Proti? Schválené. 50-09, a tu máme oddelené hlasovanie. Budeme hlasovať len o druhej časti. Kto je za? Proti? Schválené. Druhá časť je schválená. A potom 50-51. Kto je za? Proti? Schválené. 50-49. Kto je za? Proti? Schválené. Pán Sala Franka, máte slovo. Je tu možno nejaké nedorozumenie kvôli rýchlosti hlasovania, ale keď ide o 50-51, povedal som včera, že som stiahol prvú časť a podľa hlasovacieho zoznamu e, sa hlasovalo iba o poznámkach. A myslím, že takto sa to stalo. Ako sa to hovorí v hlasovacom zozname, tam sú iba pripomienky. Čísla boli stiahnuté, takže máte pravdu, že to komentujete. 5049. Mm. Tam to nebolo celkom jasné, takže elektronicky si to overíme. Otváram elektronické hlasovanie. K 50-49. Hlasovali všetci. Prosím, hlasujte elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 56 hlasovalo, 23 za, 32 proti. Zamieta sa. 50-52, kto je za? Proti? Schválené. Teraz máme kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Schválené. 50, 73 odpadáva. Teraz budeme hlasovať o 50, 69. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 50, 29. Kto je za? proti, zamieta sa. 5026 spravodajcu. Kto je za? Toto odpadáva. Nie. 5029 nebola prijatá, čiže musíme hlasovať aj k 5026. Ak by to bolo prijaté, tak toto by odpa- e, odpadlo. Takže k 50-26, kto je za? Proti? Schválené. Teraz máme hlasovanie a blok s podmienujúcim návrhom 5000 e, ak až k 50-65, je to tak? Je to správne? je za Kto je za? Teda budeme hlasovať o každom pozmenujúcom návrhu individuálne. Pán Salafránka, máte slovo. boli by sme radšej, keby to nebolo hlasovanie unblock, e, ale keď by sme sa mohli vysloviť k jednotlivým častiam k 5.00, no, k 50.00, e, ak by sme začali znovu odtiaľto. Stanovisko pána Sala Franku je také, myslím, že hovorí v mene EPP, aby pozmeňujúci návrh číslo 5000 bol eh, hlasovaný, aby sa ňom hlasovalo oddelenie a o zvyšku by sa hlasoval unblock. Alebo chcete hlasovať o každom návrhu eh, zvlášť? Takže každý pozmeňujúci návrh eh, bude odhlasovaný oddelenie. Ak politická skupina chce hlasovať o každom návrhu, ak sa nezhodneme na tom hlasovaní unblock, tak musím túto situáciu zaznamenať. Musím to brať do úvahy, pretože nemôžem vám uprieť vaše práva. Ale mm, zaberie to viacej času. Takže 50, 00, 50, 53. Takže tisíc. Tí, ktorí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Zamieta sa. 50, 53, kto je za? Proti? Schválené. 50, 01, kto je za? Proti? Zamieta sa. 50, 54, kto je za? Proti? Schválené. 50, 68, kto je za? Proti? Schválené. 50, 02, kto je za? Proti? Zamieta sa. 50, 57, kto je za? Proti? Schválené. 50, 58, kto je za? Proti? Schválené. 50.03, kto je za? Proti? Zamieta sa. 50.59, kto je za? Proti? Schválené. 50.04, kto je za? Proti? Zamieta sa. 50.60, kto je za? Proti? Schválené. 50.05, kto kto je za? Proti? Zamieta sa. 50.62, kto je za? Proti? Schválené. 50.63, kto je za? Proti? Schválené. 50.64, kto je za? Proti? Schválené. 50.06, kto je za? Proti? Zamieta sa. 50.65, kto je za? Proti? Schválené. Nepýtam sa, či ste sa zdržali hlasovania. Ak sa chcete zdržať, myslím, myslím, že je to lepšie, keď to vynecháme, ale ak sa chcete zdržať hlasovania, tak mi dajte vedieť potom, keď skončíme hlasovanie. nás, kto je za? Proti? Zamieta sa. 5041, kto je za? proti, schválené. 5042, kto je za, proti, schválené. 5007, kto je za, to sú iba pripomienky, proti, schválené. 5033 spravodajcu, kto je za, proti, schválené. 5050, kto je za, proti, schválené. 50-55, kto je za, proti, schválené. 50-34, správodajcu, kto je za, proti, schválené. 50-70, kto je za? Proti? Zamieta sa. 50-30, kto je za? Proti? Zamieta sa. Pokiaľ ide o 50-68, tu máme oddelené hlasovanie. Pr- prvá časť, kto je za? Kto je proti? To je schválené. Druhá časť. Chcete, aby sme to overili? Takže otváram hlasovanie. Elektronické hlasovanie k prvej časti návrhu 5068. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Musíme začať znovu. Otváram hlasovanie k prvej časti návrhu 5068. otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovali ste všetci? Dobre, končím hlasovanie. Výsledok. 62 hlasovalo, 43 za, 19 proti, nikto sa nezdržal, návrh je schválený. Druhá časť, kto je za? Proti? Schválené. To bolo celkom jasné. Nie, tak overíme si to. Otváram hlasovanie k druhej časti návrhu 5068. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 62 hlasovalo, 31 za, 24 proti, takže návrh je schválený. 50-31. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 50-71. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 5032, návrh spravodajcu, kto je za? Proti? Schválené. 5014, kto je za? Proti? Zamieta sa. 5043, návrh spravodajcu, kto je za? Proti? Schválené. 5072, kto je za? Proti? Zamieta sa. 57, Kto je za? Proti? Schválené. Teraz e, e, budeme hlasovať o 50 5061, 50-61, identicky s 50-17, takže 50-23, to je za proti. Schválené. 5022, kto je za? Proti. Schválené. Ak súhlasíte, tak by som navrhoval, aby sme 50, 44, 45, 46, Ide o obnovu, eh, obnovený návrh, predložený návrh rozpočtu. Ak nie sú teda námietky, tak by sme hlasovali en unblock 50, 44, 45, 46. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 50, 35. Kto je za? Proti? Schválené. 50, 24. Návrh spravodajcu. Kto je za? proti, schválené. A teraz prejdeme k návrhu stanovisk. Tu máme hlasovací zoznam, ktorý začína s pozmeňujúcim návrhom číslo 1. To je za. Prosím, zdvihnite ruky. Proti. Prepačte, ste pripravení hlasovať? Na pozmeňujúci návrh Zingmajer číslo 1. To je za. Proti. Zamieta sa. Návrh číslo 2. Kto je za? Proti. Zamieta sa. Číslo 3. Kto je za? proti, schválené. 4, kto je za, proti, zamieta sa. Číslo 5, kto je za, proti, schválené. Číslo 6, kto je za, proti, schválené. Číslo 7, kto je za? Proti? Schválené. Číslo 8. Kto je za? Proti? Schválené. Číslo 9. Kto je za? Proti? Schválené. Číslo 10. Kto je za? Proti? Mali by sme si to overiť. K po, pozmeňujúci návrh číslo 10 pána Van Ordena. Otváram hlasovanie, teda elektronická kontrola. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Hlasovalo 64 členov, 27 za, 36 proti, zamieta sa. E, návrh číslo 11. Kto je za? proti, zamieta sa. Číslo 12, kto je za, proti, zamieta sa. 13. Kto je za 13, prosím, zdvihnite ruky, kto je proti, schválené. Teraz tu máme elektronické hlasovanie k návrhu stanovisk s príslušnými zmenami. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci? Bola tu nejaká technická chyba, takže musíme hlasovanie zopakovať. Je to konečné hlasovanie. Elektronické hlasovanie, prosím, hlasujte. Hlasovali všetci. Nefunguje to. Vaša kartička nefunguje. Majú aj ostatní s tým podobný problém. Mohli by ste zdvihnúť ruku a povedať, ako ste hlasovali? Keď stlačím zelený gombík, tak sa objaví biely. Váš prístroj funguje, ale nefunguje dobre, teda to nie je dobré. Ste za? Dobre, takže pridáme váš hlas za. Hlasovali teraz všetci, no a výsledok je 50 plus 1 za, teda 51 za, 6 hlasov proti, 5 sa zdržali, takže návrh stanoviska je prijatý. Blahoželáme nášmu spravodajcovi. Tak to je ťažká práca a s niekoľkými technickými problémami. Tieto prístroje nefungujú vždy dokonale. Pán Peterle požiadal o slovo pred hlasovaním o jeho správe, takže mu dávam týto slovo. slovo. Liste za glasovanie. Táto správa zahrňuje aj stiahnutie jedného pozmenujúceho návrhu, ale nepripravil som nový, nestihol som pripraviť nový zoznam. Týkalo sa to bodu 38. Potom je tu ďalšia technická korekcia, ktorú musím urobiť a tá sa týka počtu krajín, ktoré ratifikovali dohodu, čo teraz sa zvýšilo z čísla 26 na 27. Ďakujeme pekne za toto vysvetlenie. Takže postupujeme k hlas, pristupujeme k hlasovaniu. Toto je návrh uznesenia o par- dohode e, o partnerstve a spolupráce s Tadžikistan. Začíname s e, paragrafom 2, návrh 24. Návrh 24, kto je za, kto je proti? Odsúhlasené. 25 za, proti, odsúhlasené. Návrh 26 od spravodajcu, kto je za, proti, odsúhlasené. 27. Hausala Brandner, kto je za, kto je proti, odsúhlasené. 28, kto je za, kto je proti, Odsúhlasené. Kompromisný pozmenujúci návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Odsúhlasené. Návrh 29 a 34. Takže ideme priamo k pozmeňujúcemu návrhu 31 kto je, za, kto je proti? Odsúhlasené. 34. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 32. Kto je za? Kto je proti? Odsúhlasené. 33. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 36. Kto je za? Kto je proti? Odsúhlasené. 35. Kto je za? Kto je proti? Odsúhlasené. 37. Kto je za? Proti? Odsúhlasené. 38 bolo stiahnuté, takže ideme priamo za 39. Kto je za? Kto je proti? Odsúhlasené. 40. Kto je za? Kto je proti? Odsúhlasené. Ak niekto sa chce zdržať, tak ja to vynechávam, pretože chcem urýchliť veci, ale samozrejme, ak chcete sa zdržať hlasovania, môžete. Takže teraz sme na 41. Kto je za? Kto je proti? odsúhlasené. 42, kto je za? Proti, odsúhlasené. 43, kto je za? Proti, odsúhlasené. 44, kto je za? Proti, odsúhlasené. 46, kto je za? proti, odsúhlasené. 45, kto je za, kto je proti, myslím, že to je zamietnuté. 47, kto je za, proti, odsúhlasené. 48, kto je za, proti, odsúhlasené. 49, kto je za? Proti? Odsúhlasené. Teraz máme kompromisný návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Odsúhlasené. Návrh 50 a 51 vypadajú ako dôsledok tohoto kompromisného návrhu 2, takže budeme hlasovať priamo o návrhu 52. Kto je za? Proti? Odsúhlasené. 53 vy, vypadá, takže 54. Kto je za? Proti? Odsúhlasené. Teraz máme ústny pozmenujúci návrh, ktorý číslo 55. Kto je za? Kto je proti? Odsúhlasené. 56. Kto je za? Proti? Odsúhlasené. 57. Kto je za? Kto je proti? Odsúhlasené. Pozmenujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Myslím, že to je zamietnuté, ale nie som si úplne istý. E, ospravedlňujem sa, takže poďme elektronicky to preveriť. Je to úvodné ustanovenie A, pozmenujúci návrh 1. Hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Za 26, proti 33. 2. Kto je za? Proti? Odsúhlasené. Ústne pozmeňujúci návrh od spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? odsúhlasené. Pozmenujúci návrh 3 a 4 vypadajú ako dôsledok prijatia ústneho pozmenujúceho návrhu, takže priamo návrh 5, kto je za, proti, odsúhlasené. 7, kto je za, proti, zamietnuté. 6, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 8, kto je za, proti, odsúhlasené. 9, kto je za, kto je proti, odsúhlasené. 11, kto je za, proti, zamietnuté. 10, kto je za, proti, zamietnuté. Ospravedlňujem sa. E, na, no, e, rečník sa opravuje, je to odsúhlasené. Návrh 12, kto je za? Proti? Odsúhlasené. 13, kto je za? Spravodlím sa, rečník hovorí, toto vypadá, takže sa posúvame priamo na číslo 14, kto je za? proti, odsúhlasené. 15, kto je za, proti, odsúhlasené. 16, kto je za, kto je proti, odsúhlasené. 17, kto je za, proti, odsúhlasené. 18, od spravodajcu, kto je za, kto je proti? Odsúhlasené. 19. Kto je za? Proti? Odsúhlasené. 21. Kto je za? Proti? Odsúhlasené. 20. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 22. Kto je za? proti, odsúhlasené. 23, kto je za, kto je proti, odsúhlasené. A teraz elektronické hlasovanie o konečnom návrhom, ako bol upravený. Hlaso- otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 58 hlasovalo. Nepracuje váš e, prístroj? Len chcem preveriť, či ste za alebo proti. Tak ste za. Dobre, takže za 51 plus 1. Takže 52 dokopy. Ešte raz 58 hlasovalo, 52 za, 53 za a 7 proti. Že nikto sa nezdržal. Nech sa páči. Ona ho capito. Chceli ste mať slovo? A la parola, kolega. Nech sa páči, máte slovo. Um. Lei ha, ha votato a favore, benissimo. A favore. Thank you. Hlasovali ste za, áno? Takže celkové číslo hlasov za je 51 v elektronickom systéme a 3 e, ručne. Takže 53 za, 54 za a 7 proti. Teraz hlasujeme k návrhu odporúčania, ktoré, kde nemá pozmenujúce návrhy. Otváram hlasovanie. Je to elektronické hlasovanie. Kto nemá prístroj, ktorý by fungoval? Chceme identifikovať vaše hlasy, aby sme ich na záver pripočítali. Vy ste za teda hlasy za, poprosím vás, zdvihnite ruky. Niek, komu nefunguje prístroj, prosím vás, zdvihnite ruku, keď ste za. 1, 2, 3, 4. Dobre, končím hlasovanie. Takže 51 plus 4, čiže 55 za, 7 prosi, proti a 1 sa zdržal. To znamená, teda, že návrh odporúčania je prijatý. Od, e, ďakujem spravodajcovi a gratulujem. A to končí hlasovanie. A gratulujem opätovne spravodajcovi. V tejto chvíli, ako som povedal včera, podarilo sa nám na žiadosť pani Lunaček. Podarilo sa nám získať pána Moro a pani Arno, aby prišli a povedali nám o situácii súčasnej situácii v Afganistane. To znamená teda, že bez akejkoľvek prestávky môžeme pokračovať priamo v tejto téme a dať e, slovo e, dáme a pánovi. Nech sa páči, máte slovo. Prego. Uh, Pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som sa venovať len dvom aspektom v svojej prezentácii a potom pani kolegyni Veronik Arno nechám slovo, aby hovorila o situácii v teréne keďže má teda tému prezidentských volieb ako čerstvu. Ja by som sa chcel pozrieť na začiatok na pravdepodobnú perspektívu na budúci nasledujúce mesiace. Prvú vec, čo musím povedať, je, že nech akýkoľvek je výsledok týchto volieb, tak prispeli k zmene váhy medzi etnikami v Afganistane a veľká kampaň doktora Abdula dala množstvo Eh, sily a dôvery Tadžikom a ich snahe eh, participovať na vôle. Musíme si uvedomovať situáciu a spolupracovať so zástupcami všetkých strán, aby emócie boli potlačené a pragmatické riešenia prijaté. Je to osobitne dôležité zabezpečiť po voľbách, aby sme mali eh, plne kompetentnú administratívnu, ktorá sa bude snažiť o udržateľný Afganistan, kde bude slobodná spoločnosť. Jednu vec by som k voľbám povedal a to, že hlavnú úlohu zohrala komisia pre sťažnosti rozhodujúcu rolu, ktorá bola plne podporovaná medzinárodnou komunitou a samozrejme vec aj Európskou úniou. Toto je veľmi dôležitý proces a budeme o tom o chvíľu hovoriť viac. Čo sa týka budúcnosti, zrejme si spomeniete, že v júni e, Rada pre všeobecné záležitosti vyžiadal e, e, sekretariat rady a predsedníctvo, aby sa pozreli na smerovanie v Afganistane, aby prišli s určitými odporúčaniami na jeseň ako by sme mohli pokračovať v našich aktivitách v krajine. A chcem tu povedať niekoľko myšlienok tejto otázke a ako v tejto práci pokračujeme. Nemali by sme na začiatok zabúdať, že sa nám podarilo dosť dosiahnuť v tejto krajine od roku 2002 vo vzdelávaní, v zdravotníctve, aj v boji proti narkotikám, v riadení a tak ďalej. A krajina je ďaleko od vtedy, keď bola začiat Talibanu treba povedať, že v EÚ sme sa zamerali na tie správne sektory, na spravodlivosť, na poľnohospodárstvo, zdravotníctvo a tak ďalej. A ďalej sme vykonali veľmi e, neľahkú pozorovateľskú volebnú misiu a chcel by som všetkým poďakovať, ktorí sa jej zúčastnili. Samozrejme, vec chceme aj pokračovať e, s našou účasťou počas ďalších volieb. Celkovo však nie sme ešte blízko ku koncu. Môžeme povedať, že vstupujeme do fázy, ktorá nás môže povedieť k tomuto dobrému koncu. Potrebujeme podporiť schopnosť Afganistana, Afganistanu, aby prebral svoje teda vedenie od medzinárodnej komunity. Znamená to vylepšiť riadenie, vylepšiť politické správenie, bojovať proti korupcii, bojovať za ľudské práva, práva žien a podobne. A musíme dať do súlady aj teda našu pomoc s tými snaženiami, ktoré vykonáva ISAF a iné zložky na vojenskej stránke. Čiže dôraz by mali byť na praktické otázky, ako afganizovať tento proces. Osobitne, čo sa týka správy krajiny na, na úrovni provincií, v dedinách, v mestách, kde je, eh, pre tých, ktorí poznáte, sú obrovské výzvy. A osobitne treba sa venovať eh, pre, vyškoleniu pracovníkov. E, treba e, sa venovať príprave pracovníkov v rôznych oblastiach riadenia, kde musíme vylepšiť ešte naše, e, našu prácu. Takisto musíme zohrať dôležitým hráčom pri príprave policajtov a justičných pracovníkov, takisto pomoc teda aj materiálne a pracovníkmi, osobitne čo sa týka polúcie. Pracujeme na tom a tešíme sa, že členské štáty nám v tom pomáhajú. Potom dôlež- neľahké otázky ako zmierenie a podobne. Toto si myslím, že tu treba EÚ, aby zohralo svoju rolu, aby podporilo medzinárodné snaženie Afgan- Afganistánu a prácu v oblasti e, teda e, potláčaniu rebelov, kde treba, aby silnejšiu rolu prebrali Afganistani. Potom tá národná stratégia Afganistanu bude usmerňovať politiku do roku 2013, ale je potrebné potom po roku 2010 ďalší horizont pre eh, Afganistan načrtnúť je to niečo, čo sa tak trošku e, stratilo a akoby uberá na pare. Čo sa týka tohoto, konečné odporúčanie z našej pozorovateľskej misie by malo e, ovplyvniť naše, našu formulácie v nových programoch v rôznych oblastiach ochrany ľudských práv, správnej mediálnej stratégie a podobne. Keď e, teda toto sme si povedali, tak dávam prepoji a mm, kolegyňa ešte viacej povie k situácii v, v teréne a prepojení e, e, zistení pozorovateľskej misie. Ďakujem pekne, pán predseda. Našťastie pre mňa nie som v Afganistane, ale dnes tu s vami, ale zorganizovali sme tento projekt, e, ktorý bol výnimočný. Ako viete, je to politický nástroj veľmi dôležitý pre Európsku úniu, e, riadený komisiou, je to elektronické e, pozorovanie a e, už 20 rokov máme takéto volebné pozorovacie misie, ale tento projekt v Afganistane bol vynimočný. A prečo? Lebo to boli prvé voľby po dlhom čase, ktoré boli kontrolované a organizované Afgáncami Zúčastnili sme sa v roku 2007 ako pozorovatelia, boli sme prítomní aj v roku 2004 ako pozorovatelia, ale v tom čase to bolo medzinárodné spoločenstvo, ktoré kontrolovalo celý proces, takže toto bolo poprvýkrát, kedy Afgáni sami podľahli testu alebo prešli testom zorganizovať voľby. Z pohľadu bezpečnosti to bola osobitná výzva. A táto misia má zvláštne črty, vynimočné črty, v tom zmysle, že sme poslali e, ľudí na dva mesiace, e, vytvorili sme bezpečnostnú infraštruktúru, veľmi komplexnú a pokúsili sme sa mať 8 malých e, centru, centier okrem Kábulu, aby sme mohli mať celkový obrázok o krajine počas tohto obdobia. Čo bolo vynimočné, bolo aj to, že tom nebola delegácia Európskeho parlamentu, ktorá e, za normálnych okolností e, pracuje paralelne. Mali sme dlhodobú pozorovaciu misiu a krátkodobú misiu a parlament veľmi často máme dohodu s Európskym parlamentom robí krátkodobé pozorovateľské misie. Vzhľadom na daný kontext v Afganistane a vzhľadom na e, načasovanie a program parlamentu to nebolo možné s podporou všetkých členských krajín, ale aj Kanady, Norska až Švajčiarska, s ktorými máme špeciálne dohody. Veľmi dobrá expertíza v tejto oblasti. Sme vyslali veľký tím, asi 100 pozorovateľov, bolo poslaných do Kábulu, ale aj 8 ostatných regionálnych centier, 22 rozličných národností plus Kanadania, Šváčiari a Nóri sa zúčastnili tohto projektu. Máme tu komisárku Zvyčajne to prebieha tak, že tu máme nejakú politickú osobnosť, ktorá riadi tieto e, volebné e, projekty. Myslíme, že to dodáva kredibilitu, keby sme mali byrokrata e, a mm, člen parlamentu, Európskeho parlamentu má také, takú vizibilitu a pochopenie volebných procesov, ktorú možno niekto iný nemá. A teda komisárka Ferrero-Waldnerová e, rozhodla teda na konci mandátu posledného par- bývalého parlamentu, že to e, zverí Filipovi Morionovi, ktorý už pre nás pracoval v Kongu a ktorý už bol aj v Bosne kde bol poverený riadením tejto operácie, ktorá bola veľmi komplikovaná a myslím si, že ak by som to mala povedať diplomaticky, tak e, tam nebolo veľké náčenie, veľa hlasov za to, aby sa v Afganistane konali voľby vzhľadom na bezpečnostné a politické prekážky. Pokiaľ ide o výsledky tak e, tu sme dva mesiace vopred zistili, ako povedal môj kolega, zistili sme, že legislatívny rámec, e, práca e, afgánskeho výboru a výboru pre sťažnosti, to bolo všetko v poriadku. Zistili sme, že za ťažkých podmienok a za akých sa konali tieto voľby, to nebolo až také zlé. Uh, a že ľudia cestovali oveľa viac, ako sme si mysleli vzhľadom na hrozby, ktorým čelili a ktoré boli eh, reálne. Samozrejme, že ľutujeme jednu, jedno úmrtie eh, aj jedno úmrtie je veľa, ale globálne sme toho názoru, že, eh, sme, mm, že máme obraz takmer o celej krajine. Spolupracovali sme s miestnymi pozorovateľmi, ako aj s pozorovateľmi iných, z iných organizácií a krajín, ktorí sú tu na mieste, takže vzhľadom na výnimočné okolnosti sa to neudialo až tak zle legislatívny rámec a mm, údaje, ktoré sme mali, neboli až také zlé. V deň volieb, e, pán predseda, ak ste sa pozreli na predbežné stanovisko, tak tu upozorňujeme na niekoľko problémov. Niektoré z nich sú celkovo štruktúrálne. Najvážnejší problém je absencia hlasovacích registrov, ktoré e, spôsobujú, že kontrola a kvalita je veľmi ťažko zistiteľná, merateľná, zvlášť tu je problém pre ženy, viete si to predstaviť. Mm, Ďalšie e, prvky, ktoré boli znepokojivé, e, to bola absencia alebo tá skutočnosť, že médiá zvýhodňovali trošku e, súčasného prezidenta, ale na nešťastie eh, v mnohých krajinách, e, kde máme pozorovateľské misie, sa to tiež stáva a tiež e, sme si na záver povedali, že legislatívny panel nie je zlý, ale implementácia je problematická. Chceli sme povedať hlavne to, že sme chceli pomôcť Afgáncom a Vždy za takýchto okolností máme rozsiahly tým, ktorý pomáha a e, analizuje, ako prebieha, ako sa analizuje výsledok hlasovania. No a čoraz viacej vyvstávajú otázky v súvislosti s podvodmi, e, takže my vždy smerom k afgánskym e, orgánom referujeme výsledky je tam 5 ľudí, z ktorých 3 e, sú medzinárodné osobnosti, teda nie afgánske, nie Afgánci. A snažili sme sa s členskými krajinami a komisiou povedať to, že sme vyzývali kandidátov, aby e, e, nehovorili, že zvíťazia, ale dopredu, alebo rešpektovali všetky postupy. Takto sa to udialo. Nie je tam občianská vojna. Kandidáti kontrolujú svojich voličov a postupne sa dostávame k výsledkom. Problém, ktorý máme, je, že nemáme e, výsledok o účasti na voľbách. A samozrejme, že keď sme prišli e, kvôli tým voľbám, tak voľby museli byť bezpečné, museli byť inkluzívne a musia byť reprezentatívna účasť, e, úroveň účasti môže byť v tomto dôležitým prvkom. No ale e, všetko je relatívne. Viete, že účasť 40% v Európe, to by bolo úžasné. V Afganistane mohli by sme toto považovať za niečo dobré alebo nie. Musíme sa pozrieť na to z reálneho pohľadu. Druhá vec, ktorá nás nepokojuje, je to, že na juhu väčšina pozorovateľov v deň volieb sa nemohla dobre vykonávať svoju prácu a že tu boli rozdiely v účasti medzi severom a juhom a to je evidentné že bezpečnostné podmienky a hrozby odradili mnohých voličov v Afganistane. No a toto je problém, ktorý vyvoláva množstvo otázok. Spôsobom, kým Afgáci zvažujú tieto výsledky, či je to legitímne vzhľadom na to, že mnohí nemohli hlasovať No a momentálne, čo zistujeme, je to, že je tam asi 60 eh, volebných miestností, ktoré boli už skontrolované a je to tretí typ výsledku, ktorý máme. Teda prvý typ výsledku Karzaj e, na čele, e, druhý e, je to nižšie. Výsledky z dnešného rána hovoria, že je tu 60 volebných miestností, ktoré sme len analyzovali, 47,3 na účasť hlasovanie za Karzaja. Bon résultat. Et ensuite... Potom Abdullah Abdullah a tretí číslo 3 bar Ardos 11,6%. Eh, no ale to ešte nie je koniec. Eh, to načasovanie, eh, ktoré si afgánske orgány stanovili, je následovné. Povedali nám, alebo povedali smerom k medzinárodnému spoločenstvu, že predbežné výsledky budú známe medzi 3. až 7. septembrom myslím, že nemáme, že nebudeme mať tieto výsledky e, tretieho. Skôr to bude smerom bližšie k 7. septembru. Čo sú to predbežné výsledky? To sú tie, ktoré nie sú certifikované, pretože medzi tým e, je tu výbor alebo kancelária pre sťažnosti, ktoré skúma, ktorý skúma sťažnosti a je tam asi niekoľko tisíc týchto sťažností, asi 600 z nich by mohlo ovplyvniť výsledok volieb, takže veľká výzva pre nich je to, aby to vytriedili, teda to, čo sa neudialo celkom dobre, ale nemá to vplyv na výsledok volieb a veci, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok volieb, e, s ktorými, e, ktoré by mohli vieť, e, viesť k novému hlasovaniu. Máme tu 600 prípadov, ktoré sú tejto kategórie, teda vážne pochybenia. Takže tu vidíte škálu tej výzvy, ktorej čelíme. No a momentálne si myslia pred koncom tej práce, tak ako to bolo oznámené 17., že skončia 17. septembra. No a výsledky budú certifikované až vtedy, keď výbor pre volebné stiažnosti e, bude validovať e, toto hlasovanie. Malo by to byť 17. s certifikáciou týchto výsledkov 17. E, až 20. septembra. Takže Toľko, pán predseda, e, k našej práci. Náš tým je stále na mieste, snaží sa zbierať informácie, upozorňuje orgány na všetky nedostatky, ktoré zistia, majú prístup ku všetkým analýzám e, výsledkov a teda potom uvidíme, či bude druhé kolo alebo nie. Afgánska ústava hovorí, že ak je druhé kolo vtedy, ak kandidát nezíska viac ako 50 v prvom kole. Takže tu ešte nevieme, nemôžeme nič povedať a myslím, že z toho, čo sme povedali a vyzývame k veľkej opatrnosti a rovná rozvahe, pretože analýza tak, ako prebieha, nemáme komplexný obraz o všetkých volebných miestnostiach. Nemôžeme vôbec nič povedať, aká je úroveň účasti, aké sú výsledky, a aký bude dopad všetkých týchto sťažností, ktoré momentálne máme tie sťažnosti sú na všetkých stranách, nie je to dobré, alebo to znamená, že každý e, hrá tú hru, teda treba povedať, že systém funguje a tá volebná komisia pracuje. Myslím, že toľko môžeme k tomu povedať v tejto etape a dôležité bude, aby to odporúčanie, tento, tá pozorovacia misia e, bude e, robiť všetko, aby odporúčania zlepšili systém z legislatívneho pohľadu aj z praktického pohľadu, aby sme mohli eventuálne zlepšiť, hoci máme málo času, tento systém na to, aby sme mohli demokraciu, ktorá sa práve buduje v Afganistane, sprevádzať, pretože to budú legislatívne voľby v júni 2010, takže nemáme až tak veľa času a je jasné, že musíme skorigovať tieto údaje na základe odporúčaní expertov. Celkom iste mm, po výsledkoch na začiatku oktobra tu budú tie konečné odporúčania formulované, budeme mať celkový obraz o situácii, ale ja pripomínam, že nám povedali, že sme naivní tak trošku a že veci sú úžasné. To sme nepovedali. Povedali sme, že situácia je lepšia, ako sme dúfali za daných okolností v Afganistane. To nie je demokracia, ako napríklad Norsko a vzhľadom na bezpečnostné podmienky a vzhľadom na to, že sme chceli pomôcť Afganistanu, Nechceli sme e, dramatizovať, chceli sme len nazvať veci pravými menami, chceli sme si urobiť našu prácu, chceli sme mm, upozorniť na problémy, s ktorými sme sa stretli a predovšetkým sme sa chceli pokúsiť o to, aby bežný postup pri voľbách bol rešpektovaný. Ďakujem, pán predseda, a sme vám k dispozícii v prípade, že potrebujete dodatočné informácie. Eh, Ďakujem pekne. tak doktorovi Moranovi ako aj pani Arno za to, čo nám povedali. A začneme osobou, ktorá si prijala tento doplnok na program. Pani Voláček, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem zástupcovi a zástupkyni komisie za to, že nás relatívne rýchlo e, prišli informovať o tom, ako podľa nich prebehli voľby, a teraz e, načrtli aj niektoré z tých problémov, ktoré sa vyskytli. Dôvod, prečo som ja a naša skupina žiadali o to, e, aby sme o tom diskutovali, je jednoducho ten, že Európska e, únia má tam pozorovateľskú misiu a investovala veľa peňazí. A musím povedať, že na úvod, teda v deň po voľbách, som bola trošku iritovaná E, tým veľmi nadšeným vystúpením k tomu, ako voľby prebehli, tak generál Morio povedal, že voľby vo všeobecnosti boli dobré a spravodlivé. Aj komisárka Ferrero Waldner tak vystúpila a povedala, že je to víťazstvo pre afgánske obyvateľstvo a pre demokraciu. A myslím, že toto nadšenie e, trošku prekrylo tú skutočnosť, že tu boli masívne problémy a možno je to také zbožné želanie, to nadšenie, že napríklad dúfali, že bude vysoká volebná účasť, že sa obyvateľia zúčastnia, no ale predsa boli tu veľké problémy. Takže to bol eh, tiež dôvod, prečo sme o tom chceli teraz diskutovať. Vy ste to už trošku spomenuli, že tu boli výčitky mm, takmer 3000 stiažností dostala volebná komisia, boli to rôzne veci, napríklad týkali sa hlasovacích lístkov, ktoré e, sa v urnách ocitli vo väčšom počte, než bolo vôbec vydaných počet lístkov. Niekde sa urny stratili, práve čo sa týka žien, došlo k hlasovaniu v mene ženy, žena nemohla sama hlasovať. Takže tá Free and Fair Election Foundation Afganistanu hovorila o tom, že 650 volebných e, miestností, ktoré boli špeciálne uveď, um, e, vytvorené pre ženy, boli vôbec zatvorené. A mnohé volebné miestnosti otvorili v deň volieb až hodinu po začiatku volieb a podobne, takže e, boli tu aj určité vyhrážky zo strany vládnych orgánov, miestných orgánov, alebo tak povedať silných mužov, ktorí hovorili, že treba hlasovať za niekoho konkrétneho, nie niekoho iného. Takže e, dá sa len ťažko povedať, že to naozaj boli slobodné a spravodlivé voľby. E, áno, viacerí išli voliť, než sa očakávalo. Napríklad na juhu tomu tak vôbec nebolo. Takže mm, môj problém bol ten, že zástupcovia EÚ tvrdili, že teraz trošku preháňam, to bolo úžasné a v realite to tak až nebolo. Takže mám tu takýto problém, pretože jednoducho to, čo sa naozaj stalo, ako by ľudia nezobrali do úvahy a treba si uvedomiť, aké ťažkosti boli, aby sa naozaj vyjasnilo, že do akej miery tie pokusy o falšovanie volieb e, boli potlačené, alebo či boli niekde sfalšované voľby. No otázka je teda, či sa Karzajovi naozaj podarilo získať väčšinu alebo nie, pretože ak to nie je jasné, tak mm, to je možno problematické aj pre budúcnosť Afganistanu a preto by bolo možno dobré aj to druhé kolo. Abdullah Abdullah sám povedal, že sám videl teda takéto pokusy o falšovanie a podobne. V Afganistane je jeden nemecký expert, ktorý dlho pracoval pre spoločnosť v Berlíne, ktorá sa zaoberá práve výskumom zahraničnej politiky a je tiež členom pozorovateľskej misie a tento pán v interviu povedal, a citujem, že aj, pre, aj na afgánske pomery tie voľby neboli veľmi dobré a takisto povedal, že treba vychádzať z toho, že boli voľby sfalšované a pozná Afganistan naozaj už mnohé roky a dobre sa vyzná, takže um, tieto závažné manipulácie, ku ktorým došlo, um, to ma teda trošku rozhnevalo, že Európska únia to akoby nebrala do úvahy. Myslím, že Nemôžeme si uh, teda prijať, že všetko by v Afganistane, v Afganistane malo byť super a potom nevidieť, že to tak nie je. Takže mali by sme sa naozaj jasne vyjadriť a povedať, že tak, ako e, sme si mysleli, že je to dobré, to až dobré nebolo. Treba to povedať takisto aj pre obyvateľstvo v Afganistane, ktoré teraz vlastne čaká na to, že čo sa z toho vykľuje musí byť jasné, že určite vkladali veľké nádeje do EÚ a tak ďalej a nejde len o to, aby sme nemali nejaké problémy. Treba sa naozaj na ne pozrieť a my e, sme si to dlžní ako Európania voči sebe, ale e, aj voči Afganistanu Vy ste už hovorili, že ten program bol predložený. Predbežné výsledky teda budú. Ja by som ešte chcela vedieť, že ako hodnotíte situáciu medzi Karzajom a Abdullah Abdullahom. E, hovorili ste, že teda neboli nejaké zatiaľ ozbrojené konflikty. E, ľudia čakajú na výsledok ale mňa by zaujímalo, ako vy hodnotíte, že čo to prinesie, keď sa napríklad e, zistí, že Karzaj vyhral 55% alebo podobne. Keď potom Abdullah Abdullah dostane 40%, tak je to dosť tesný volebný výsledok. Čo to potom bude znamenať pre budúcnosť? Je možnosť, že obaja budú spolupracovať, alebo ako to hodnotíte? Aké informácie máte? Mňa by to teda zaujímalo. No a prosím vás, aby ste túto kritiku um, zobrali do úvahy, pokiaľ ide o vystúpenia pani komisárky, ako aj generála Moriona, že naozaj je to skôr zbožné prianie, než nejaká vecná analýza toho, čo sa naozaj stalo. Ďakujem. A la parola il collega onorevole Salafranca. Slovo pán Salafranca, nech sa páči. Gracias, señor presidente. Gra- Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj zástupcom komisie za to, že sem naozaj promptne prišli po tom, čo sme vyslovili túto požiadavku. Ja by som chcel povedať, že Nezdielam e, ten názor, ktorý predniesla kolegyňa, aj keď si myslím, že bolo dôležité pre komisiu podeliť sa s nami o tieto informácie. Mali tam teda tú pozorovateľskú misiu. No a možno, že to bolo trošku prehnanie um, skonštatované, ale komisárka Ferrero-Waldner a vedúci pozorovateľské misie sa mm, vraj vyjadrovali veľmi nadšene. No ja tu mám tu to vyjadrenie e, pani komisárky od sekretariatu, takisto to, čo povedal generál Morion. A ja nemôžem povedať, že by sa to dalo označiť za nejaké prehnané nadšenie. Komisárka hovorí o zhoršení bezpečnostnej situácie. Pán Morio hovorí o hrozbách, o, o 11 e, úmrtiach e, a to boli teda členovia volebných komisí plus e, vyše 40 osob zahynulo pri bombových útokoch autobomb, takže mm, nedá sa povedať, že by tu bolo nejaké na, neprimerané nadšenie zo strany EÚ vyjadrené. Je to také predbežné vyhlásenie a tá, túto predbežnú povahu treba zohľadniť. Takže e, je tu snaha zhodnotiť celý tento volebný proces v rámci tých troch dní, ktoré následujú po týchto troch volebných dňoch, ale Nemôžeme sa obmedzovať len na volebný deň. Pri tom hodnotení vzťahuje sa to na celý proces, aj na miesta, ktoré organizovali voľby, vzťahuje sa to na nezávislosť tých, ktorí majú hodnotiť e, voľby, potom ide o účasť v médiách, financovanie, či bolo primárne vyvážené. Takže nebudeme teraz e, zachádzať do podrobností ohľadne problémov s voľbami, a ohľadne situácie v Afganistane. Ja som tiež viedol jednu takú pozorovateľskú e, misiu, podielal sa tam aj pán Howitt a pán Morion a chcem poukázať na to, že len málo kolegov tu v parlamente majú tie odborné poznatky, odvahu, aj skúsenosť ako pán Morion v tejto oblasti oblasti demokratizácie v Afganistane, takže myslím, že musíme podporiť Európsku komisiu, ktorá si svoju úlohu splnila. Pozorovateľská misia je finančne veľmi náročná, nie len v EÚ, ale v celom spoločenstve národov a e, musíme stavať na konsolidáciu demokracie v Afganistane. To nemôžeme vnímať oddelenie od niečoho iného. Eh, musíme to teda vnímať spolu s ďalšími aktivitami EÚ v prospech demokracie a mieru v Afganistane a vo, vôbec. Európska komisia tiež eh, podstúpila veľké riziko, pokiaľ ide o technické hodnotenie a tým sa zľahčilo, uľahčilo pozorovanie volieb a chcel by som zablažovať pánovi Morionovi, že sa ujal tejto úlohy, neľahkej úlohy vedenia pozorovateľskej misie. Takže myslím, že vyhadrenia tak jeho, ako aj komisárky boli dosť zdržanlivé. Myslím si, že to bolo všetko s mierou a je to aj pre inštitúcie práve v takomto ťažkom čase Eh, aký momentálne panuje v Afganistane. Treba mm, samozrejme sledovať, ako sa to bude ďalej vyvíjať, eh, napríklad tie obvinenia z volebných eh, podvodov a podobne, ale nemôžeme zatiaľ vyhodiť závery o tom, či bude potrebné druhé kolo volieb. Ale ak za týchto dramatických, nápetých okolností je možné konať voľby, tak môžeme naozaj len zablahoželať afgánskému národu, že v takom hojnom počte prišli k urnám. To treba naozaj veľmi obozretne zhodnotiť, eh, počkať, kým bude ukončené sčítanie hlasov. A ten, kto musí hodnotiť a skonštatovať, či tie obvinenia z podvodu sú dostatočne obsiahle a vážne na to, aby sa dalo hovoriť o vodnom podvode. Uh, parlament musí jednoznačne podporiť Európsku komisiu, ktorá naozaj bola príkladná, veľmi zodpovedne postupovala pri eh, vysielaní pozorovateľských misií, podporovala kolegu Moriona, Tiež on vyjadril solidaritu s procesom demokratizácie, čo je dôležité pre nás všetkých tu v parlamente. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Salafranka. Pán Bioc. Presidente, el, el representante especial de la Unión Europea en Afganistán y Pakistán. Pán predseda, uh, Predstaviteľ Európskej únie v Afganistane a Pakistane tu bohužiaľ dnes nemôže byť. Jeho prítomnosť a prítomnosť kolegu Moriona by bola vynikajúcou príležitosťou na diskusiu mm, nielen o situácii v Pakistane a v Afganistane, ale vôbec eh, v celom tomto kúte sveta. Aj v Helsinkách sa to v jednom vystúpení s určitým humorom spomínalo, že európske kmene sa musia dostať na jednu pozíciu, pokiaľ ide o voľby a musíme apelovať európskym hlasom. Mali by sme sa zladiť. To je tá štandardná diskusia o tom, či je pohár poloplný alebo poloprázdny. Jednoducho ľudia na to nahliadajú rôzne. Ale v jednej veci sa zhodneme. Voľby v Afganistane boli pozitívne a odrážajú tragickú situáciu tejto krajiny. Možno by sme mali dodať, že by sme sa nemali venovať len politickým úvahám, mali by sme tie témy prebrať eh, podrobnejšie táto diskusia ešte v parlamente nebola. Nebola to na úrovni európskych vlád, strán, médií. Tu sa hovorí o situácie v Afganistane, ktorá sa dostala do rozhodujúceho bodu. Pán Morion hovoril aj o navýšení eh, jednotiek v Afganistane, ale treba zohľadniť, že toto navýšenie momentálne skôr um, sa dá skonštatovať na strane Talibanu a USA hovoria naozaj o tom, ako by mohli zareagovať na dramatický vývoj. U nás uh, táto diskusia ešte nie je ukončená a nemyslím, že by sme ju dnes tu mohli viesť, ale je veľmi dôležité, aby pán Seky a pán Morion v tomto výbore čo skoro mohli vystúpiť, aby sme mohli podrobne diskutovať. Ďakujem pán Obios. Slovo má pán Majer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím s predrečníkom, potrebujeme e, zásadnú diskusiu, rozpravu. Naša politická skupina UEN nepodporovala aktivity v Afganistane a ani teraz nepodporujeme. A teraz sa má zlepšiť um, zlá situácia žien, majú sa zničiť opiave plantáže. To boli len výhovorky. Nikdy sme nesúhlasili s týmito výhovorkami, ktoré sa tu uvádzali ako skutočné ciele Generál McChrystal práve povedal, že stratégia, ktorá bola vypracovaná, by sa mala na novo zvážiť. A všetci musia uznať, že tá stratégia zlyhala a moja skupina vždy bola tohto názoru a teraz je to tak, že tie voľby kde teda boli dva kandidáti, Karzaj a Abdullah, ktorí zastávajú rôzne záujmy. Abdullah je menej fundamentalistom, Karzaj v podstate e, tiež Karzaj, ale prijal určité zákony, ktoré spôsobili, že ženy sú v tej istej situácii ako v roku 2001 a väčšina žien v Afganistane nehlasovala v týchto voľbách. A je to v podstate strašné, keď eh, sa eh, zamyslíme nad tým, ako je, aké je to feudálne a ženy môžu vychádzať len v burkách. Je to naozaj veľmi vážna situácia. A Mm, posledné mesiace boli veľmi ťažké. Američania prišli o mnohých vojakov. A mm, zástupca šéfa bezpečnostných služieb Afganistanu nedávnom bol zabitý pri atentáte. Mm, bola tu na návšteve pani hoja, ktorá už nemôže vykonávať svoju funkciu, žije v e, ukryte. A to sú všetko neakceptovateľné veci. Takže túto situáciu treba naozaj na, naliehavo riešiť a voľby v takomto rámci vojenských konfliktov a veľkých mm, z bezpečnostných nedostatkov mm, nemôžeme považovať za úplne slobodné. Európania sú veľmi vzdelaní a majú pocit, že všetko by malo prebiehať tak ako u nás. Ale ja si myslím, že musíme zabezpečiť určitý prechod, kým naozaj ehm, dôjde k takej demokratizácii, ako ju poznáme u nás. Situácia je taká, že v konečnom dôsledku ženy mm, vždy budú prehrávať, či už vyhrá Karzaj alebo Abdullah preto je vojenská prítomnosť naďalej dôležitá. Eh, severoamerická stratégia bola jednoznačná vojnová stratégia, zatiaľ čo Európa podporovala národnú obnovu a nemyslím si, že by táto stratégia ukazovala úspechy, prinašala úspechy, to je pozícia našej skupiny. Myslím si, že pán Obios má pravdu, potrebujeme zásadnú diskusiu. Mm, máme za sebou 8 rokov vojenskej okupácie a zdá sa, že sa nepodarilo tú situáciu zlepšiť. Ďakujem. La parola al collega onorevole Atkins. Ďakujem pekne, pán Majer, pán Slobodakan. Dámy páni, ďakujem pekne. E, veľa, čo by som chcel povedať, už bolo povedané, ale súhlasím s tým, čo povedala pani Lunaček v začiatku, čo sa týka celkového prístupu. Chcem stručne potvrdiť tieto pozmienky. Myslím si, že sú tu veľké pochyby, čo sa týka výsledkov a nesmieme sa uspokojiť s výsledkami, ktoré máme aj z pohľadu toho, čo eh, hovoria médiá a prítomní žurnalisti. Ukazuje sa, že asi 2500 sťažností rôznych, eh, rôzneho charakteru je predložených, eh, čo sa týka teda Eh, volebných listoch a podobne. A takisto, ako som pochopil, aj pán Holbrook mal stretnutie s pravdepodobným E, výťazom. A čo sa týka USA, napríklad tí sa vyjadrili, že zrejme bude určitý spôsob opakovaných volieb. Vieme, že je tam rozdelenie myšlienok medzi Paštúnom a zvyškom e, Afganistanu. A ak došlo k podvodu, tak, v žiadno, tak treba očakávať, že ten, čo prehrá, nebude e, spokojný a takisto jeho podporovatelia. Moja otázka teda úvodná a ospravedlňujem sa, že E, musím to povedať už teraz, pretože musím e, odísť. E, súhlasí komisia, že pán Holbrook, veľmi rešpektovaný Američan, sa vyjadruje o nutnosti opätovných volieb. Či my, či my s tým teda súhlasíme alebo nie. Potom je tu nejaký náznak, čo sa týka z dohôd, ktoré boli zo strany afganskej vlády alebo tých, ktorí ich podporujú e, k určitým dodávateľom v zahraničí, či to nemalo nejaký vplyv na prístup na e, Afgánčanov, ktorí si myslia, že teda nebol férový prístup. Po tretie, aké e, indície sú pred, počas a po voľbách, e, že Pakistan e, zaviera svoje hranice k tým, ktorí vytvárajú problémy, pretože zdá sa, že e, v Pakistane sú, je viacej tých, ktorí vytvárajú problém ako v Afganistane. A to treba teda tiež teda tejto otázke sa venová. Závero by som chcel povedať, že nie, viacerí vojaci britskí zomreli a preto je veľmi ťažko zdôvodniť e, aj i keď som pod, podporovateľ tohoto zásahu, je teda ťažké to zdôvodniť príbuzným e, týchto e, vojakov e, to, že tieto voľby sa teda konajú s, s demokratickými cieľami a vysvetliť im, že E, niektorí z nich e, zomreli práve e, preto, že strážili volebné miestnosti, kde prišli možno len traja občania hlasovať. Toto naozaj je akousi určitou žalobou nedostatočného zvládnutia riešenia situácie musíme pomôcť Afganistanu eh, riešiť situáciu alebo odísť. Nemôžeme robiť polovičné opatrenia. Ďakujem pánu Atkinsovi, pani, pán Leveris. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rád vyjadril ešte k tomu, čo tu už zaznelo. Milí kolegovia, myslím, že Hovoríme o Afganistane, ale EU mm, nedala dostatočnú podporu pred voľbami tejto krajine. Uplatňoval sa zákon proti ženám, čo je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou. A ak, ve, ak žena je naozaj považovaná za nejakú vec, za nejaký predmet, ale zároveň má voliť, tak e, to naznačuje, že aj keď niekto možno by rád vzbudil dojem, e, že bola zachovaná nejaká demokracia v Afganistane. V realite je to veľmi vzdialené od tohto. Nemôžeme samozrejme očakávať, že voľby v Afganistane budú prebiehať ako v Európe, ale bol vyvíjaný tlak zo strany USA a je tu aj určitá e, politická rezervovanosť, e, ktorá bráni tomu, aby sme veci pomenovali pravými menami. 10 e, dní po voľbách ešte nemáme výsledky, potom sú tu obvinenia z podvodov, mnohí sa nemohli zúčastniť volieb. Ako im môžeme povedať, že tam boli nejaké pozitívne prvky, že, sa že môžeme byť optimistickí, pokiaľ ide o budúcnosť. Európska únia hrá dôležitú úlohu v tejto časti sveta a musí sa zaoberať tým, ako tu majú byť zakotvené demokratické princípy, ako majú byť zakotvené e, ľudské práva. Nesmieme zabúdať e, na to, že aj v tejto situácii je obrovská migračná vlna, ktorá sa prelieva cez Európu a momentálne trpia hlavne krajina, krajiny Stredomoria. A ak sa títo ľudia nemôžu vrátiť eh, do svojej domoviny, tak eh, si to odniesie celá Európa. A potom mám ešte následnú otázku. Myslíte si, že za tých podmienok, e, za ktorých sa teraz konali voľby, môžeme počítať s výsledkom, ktorý naozaj odráža vôľu afgánskeho ľudu? Kolega honorevole Attard Montalto. Uh, uh, Ďakujem, pán uh, predseda. Budem hovoriť v angličtine. Spôsobom, ako prebieha diskusia, vytvára u mňa dojem, že niektorí e, členovia nedostatočne poznajú skutočnú situáciu v, teréne na, v Afganistane. Pretože ak niekto očakával normálne voľby v Afganistane, tak potom je veľmi naivný. Nie je to otázka medzi tým, či máme vo, e, spravodlivé a férové voľby, alebo či máme voľby a nemáme vôbec. Otázka v teréne je oveľa horšia, ako si viete predstaviť. Keď som bol v Afganistane, bol som bývalým členom výboru pre špeciálne vzťahy s Afganistanom, a vtedy si uvedomíte, že je tam urč len určitá forma riadenia v určitých urbanistických oblastiach a na severe. Zvyšok krajiny je prakticky neriaditeľný. Zvyšok krajiny žije v terore, bezpečnosť je absolútne teda ne, ne, nemožná a môžete to vlastne porovnávať voľbám v, voj, vo vojnovej zóne. Snažíme sa teda, myslím si, že v rámci tejto diskusie vytvoriť určité parametre, ktoré nie sú aplikovateľné na Afganistan, pretože každý vie, že toto je veľmi osobitný prípad ktorý nemôže e, byť analogicky porovnávaný niekde inde. Prebieha tam vojna a nie je to teda otázka, či ľudia sú povzbudzovaní voliť alebo nie. Naopak, je to opak. Ľudia, e, ľuďom sa vyhrážajú, keď idú hlasovať. Čiže ak sa snažíme dať do na, na váhu, teda či táto, tieto voľby boli úspešné alebo nie, tak potom všetci musíme znať, že neboli pravdepodobne slobodné, pravdepodobne spravodlivé, pretože nemôžeme mať voľby v krajine, ktorá je vnútorne vo vojne. Aká je však alternatíva? Alternatíva by bola nemať voľby vôbec iná alternatíva nebola. Buď máte voľby, alebo nemáte voľby. Nie je to teda otázka, či budeme mať e, voľby v e, takýchto podmienkach, alebo teda v, v, e, keď sme v Afganistane, náš hotel bol napadnutý. Ani Kábul nie je bezpečný. Ak si myslíme, že Kábul je bezpečný, no tak zabudnite na to. Nemôžete ísť z hotela, nemôžete ísť na ulicu iba že by ste boli silne ozbrojení a strážení. A za takýchto podmienok si myslím, nemať voľby vôbec by bolo ukázanie toho, že všetko to úsilie, ktoré sa vykonalo, aby sa dosiahla určitá normálnosť v, Afgan- v Afganistane, zlyhala môžeme tu hovoriť o ženách, ktoré nosia burky, možno ženy, ktoré boli vrátené do doby spred roku 2000, ale situácia, ktorá je v Afganistane, a bol som tam prítomný s generálom dosť dlhý čas, je situácia je taká, že keby neboli voľby, tak by to bolo porážkou všetkého toho snaženia, ktorý e, tento slobodný svet e, sa snaží dosiahnuť e, v Afganistane. Ďakujem pekne. Conclude il dibattito l'onorevole Neitz, che ha facoltà. Teraz pani Neitz má slovo na záver diskusie. Pán predseda, milí kolegovia, Nemôžem povedať, že som špecialistka na Afganistan. Pán generál Morion bol špecialistom našej skupiny, takže nie je náhoda, že on je ten, ktorému bola zverená táto misia viesť túto pozorovaciu misiu v týchto voľbách. Čo by som rada povedala, všetky široké snahy, pozorovania volieb, Mala som čest byť na jednej z nich v podmienkach, ktoré boli rajom v porovnaní s tým, eh, čo sa deje v Afganistáne, v Zambii pred niekoľkými rokmi. Musíme si uvedomiť to, že je tu tlak prísť s prehláseniami krátko potom, ako sa zatvorili volebné miestnosti nemôžete odkladať vyhlásenia e, stále na neskôr. Musíte prísť s niečím v rámci dvoch, troch dní a to je vždy e, ťažké dosiahnuť takúto rovnováhu a je to ľahké z diálky povedať, že ja by som urobil toto alebo dosiahol takýto rozdiel, ale eh, Afgánci išli, hlasovali vo veľkých eh, počtoch a to je víťazstvo demokracie, pretože toto by sa dalo zle vysvetľovať, ale žiadam určité pochopenie eh, tohto veľmi veľkého tlaku, pretože neviem, či to tak bolo v Afganistane, ale Európska únia a, v, a jej pozorovacie misie nie sú jediné priamo v teréne a uh, akokoľvek sa snažíme eh, udržať krok s ostatnými misiami, e, príde čas, keď niečo sa musí povedať a potom sa eh, snažíme nájsť nejaké spoločné posolstvo, aby tu bola čo najväčšia rovnováha. Takže ja by som požiadala o väčšie pochopenie tomu zneniu, ktoré sa použilo. Mm, odznelo to a dvaja zástupcovia komisie tiež povedali to, e, tak ako to bolo v Zambii, až do času, kedy sa odovzdá posledný hlas, tak nie je koniec. Až kým sa započíta posledný hlas, tak až potom je koniec. E, niektoré voľby sú ťažké, tak ako v Afganistane, takže mm, tie časové lehoty sa predlžujú, situácia sa stiažuje, aj keď ja mám inštiktívnu, možno nie obdiv, ale mm, možno ocenenie pána Holbruka, ale prišiel čas, aby sa verejne povedalo, že mm, je tu, žiada sa tu druhé kolo. Uh, a možno, že je to prískoro, kto sme my, aby sme povedali takéto niečo zvonka. Čo by sme povedali my, ak by Američania e, voči voľbám e, v jednej z našich členských krajín povedali, že dobre, to je všetko veľmi pekné, ale musíte mať druhé kolo, lebo sú tu rozdiely medzi e, hlavnými kandidátmi, ktoré sú príliš malé. My by sme boli nahnevaní a právom, takže toto všetko je veľmi ťažké dosiahnuť takúto rovnováhu a ja by som rada komentovala celú e, túto pozorovaciu misiu, že to bolo urobené výborne za výnimočne ťažkých e, okolností a je to ešte ďaleko sme od cieľa. No a druhá vec, chcela by som podporiť návrh, ktorú ste, ktorý ste robili vy, aj vy, pán Obios, a verím, že pravdepodobne aj hovorkyňa skupiny zelených bude so mnou súhlasiť, že by sme mali e, sledovať situáciu v Afganistane veľmi úzko a Mali by sme mať dôkladnejšiu diskusiu o všetkých aspektoch toho, čo sa tam deje, kde e, je naše stanovisko a čo je želateľný alebo možný vývoj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, pani Nejc. Pani Lunaček, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem. Eh, z toho všetkého, čo som teraz počula, by som chcela ešte niečo doplniť k môjmu prvému vystúpení. Prvá vec, samozrejme, že chápem veľmi ťažkú situáciu v Afganistane, o to nejde. Eh, ide o to, že toto znenie, respektíve tie vystúpenia hneď po voľbách, eh, videli tú situáciu, alebo vznikal potom dojem, že tú situáciu vnímame ako o mnoho pozitívnejšiu, než naozaj bola. A takisto otázka na komisiu. E, čo si, si myslíte, ako, aká tá situácia bude. Ale ešte pán Obios správne povedal, že treba vidieť, či je pohár po, na poli prázdny alebo na poli plný. Viem, ale myslím, že je aj našou úlohou, ak je tá misia EÚ, Uh, e, tak sa pozrieť na to, čo sa dalo urobiť lepšie, ale aj dohodnúť sa. Samozrejme, viem, že to bolo ťažké byť tam, ale napriek všetkému e, by som chcela, aby sme sa dohodli e, na tom, čo povedala pani Nejc a mnohí ďalší, ja myslím, že aj vy, pán Obios, že by pre nás bolo dobré, keby sme naozaj v nejakej inej fáze diskutovali o tom, aké strategické zmeny budú v Afganistane potrebné. Pri tej situácii, ktorú sme tam mali, je jasné, že len vojenský to nevyriešime. A počas rokov sa príliš málo investovalo, tak finančne, ale aj čo sa týka ďalších zdrojov, príliš málo sa investovalo do sociálnej stability, ekonomickej stability, mm, aby ľudia v Afganistane naozaj mali pocit, že áno, majú šancu vybudovať si svoju krajinu. Myslím si, že k tomu treba mať toho viac a to je úloha, o ktorej mal diskutovať Európsky parlament. Nespomínam si, Mm, vaše meno, ospravedlňujem sa. Vy ste sa opýtali, že aká by bola bývalá alternatíva. Ja nehovorím, že tie voľby sa nemali konať. Ja si len myslím, že ako Európsky parlament a výbor pre zahraničné veci e, musíme sa pozrieť aj na to, ako ten proces e, prebehol a čo sa dá urobiť teraz. A to je aj moja otázka na komisiu. Ak bude nejaké to ďalšie kolo volieb, čo urobíte vy aký bude ten proces, aby sa zabezpečilo, že bude skutočný voličský register. Je nejaká šanca, keďže čo, prečo to nebolo doteraz? Čo sa teda stane, a, aby vo, budú voľby dôveryhodnejšie, neviem. Viem, že tu sú ťažké otázky a nie je ľahké na ne odpovedať, ale možno máte nejakú odpoveď. Um, a najmä čo sa týka tej stability, je to nejednoduché aj pre ženy, ako tu mnohí spomínali. A práve preto je dôležité mať nejakú dobrú administratívu. A myslím, že je teda potreba, aby sme diskutovali o stratégii, e, ktorá sa bude viac zameriavať na, občia, ob, na civilné aspekty obnovy a podobania Afganistanu, čo pomôže aj ženám. Bene, a questo punto allora mm, terminato eh, il dibattito. Teraz e, sme uzavreli diskusiu a vyjadrili sa e, europoslanci. Slovo by sme teraz dali komisii. Pani Arno bude mať slovo, aby mohla reagovať na rozličné aspekty, ktoré tu odzneli. Pani e, Arno, máte slovo. Ešte niekoľko slov, pán Čermen, niekoľko takých všeobecných poznámok, ktoré vyplynuli z diskusie procesu, ktorý prebieha. Nemali by sme zabúdať, že čokoľvek sa udialo v posledných týždňoch, e, je tu výbor pre e, volebné sťažnosti. Sú v ňom medzinárodní experti, traja, a majú vysokú úroveň kredibility a podporu medzinárodného spoločenstva robí si svoju prácu, oni sú tam, pracujú a analizujú všetky e, sťažnosti, ktoré boli zaregistrované a skúmajú mnohé z nich a v tomto procese prispievajú ku kvalite výsledkov, ktoré získame v prvom kole. E, je to veľmi dôležité mať na zreteli, e, ešte niekoľko týždňov práce nás čaká. No a po druhé, Veronika o tom povie viacej, konečná správa, tak ako povedala naša kolegyňa, máme ešte nejaký čas pred sebou, no a pokiaľ ide o to druhé kolo, čo sa stane v druhom kole, myslím, že to je veľmi ťažké špekulovať v tejto fáze, či áno alebo nie bude takéto kolo, no a úprimne povediac, to bude e, veľmi ťažké, pokiaľ ide o náš vlastný vstup do tohto procesu. My sme e, veľmi zaangažovaní v tomto procese. Komisia sa bude tomuto venovať. Nie som si istý, či Richard Holbrook e, e, si želá druhé kolo, alebo nie, viem, že tu boli špekulácie, ale mali by sme brať na zreteli, že sú tu mnohé možné výsledky, ktoré ešte pred nami stoja. Pán Lunaček sa tiež spýtala na možnosť toho, či by ľudia mohli spolupracovať. Sú tu možné rôzne možnosti v Afganistane nie je to teda úplne mimo toho, čo sa môže stať, e, že sa tu aj e, takéto niečo stane verejné pripomienky, súkromné pripomienky, ktoré e, tu odzneli. Pán Abdullah, kde je určite umiernený, hoci tu teda boli rôzne názory, ale môj názor je taký, že by sme nemali špekulovať teraz, či tu má byť druhé kolo, ak e, to tak má byť, tak uvidíme o niekoľko týždňov, ale najdôležitejšie, aby sme sa snažili o ten najkvalitnejší výsledok, ako je to len možné za reálnych okolností priamo v teréne. No a potom na to je tu ten e, výbor pre volebné stiažnosti, ktorý zohráva zásadnú úlohu. Mimo tohto rámca e, nová administratíva, akúkoľvek už bude mať formu, kdokoľvek ju bude viesť, a vrátim sa k tomu, čo som povedal predtým, bude to obrovská výzva e, v tejto ďalšej fáze podpory Afganistanu. A chcem povedať, že USA zmenili svoju perspektívu smerom k Afganistanu, to je nepochybné. USA teraz veľmi tlačia e, na túto myšlienku demokratizácie Videli sme generálme Kristla a všetkých ostatných, ktorí prichádzajú s novými myšlienkami aj v tej vojenskej stránky. A to je zásadné pre to, čo sa my snažíme robiť za posledné 2-3 roky. Nie je to uh, obrovský úspech, ale my sa snažíme o tento cieľ. Toto je príležitosť, e, keď budeme mať kompetentnú a transparentnú administratívu, s ktorou budeme spolupracovať, aby táto krajina dospela k niečomu, čo bude udržateľnejšie a slubnejšie pre ľudí z dlhodobejšieho hľadiska a malo by to nám pomôcť, aby sme začali uvažovať o našej vlastnej bezpečnosti a bezpečnostných záväzkoch smerom k tejto krajine ktoré sú veľmi silné a v niektorých prípadoch tu boli tragické okolnosti. Pani Atkinson spomenul obete a toto je niečo, čo musíme mať my neustále na zreteli. Dva ďalšie body, ktoré odzneli, e, zmluvy do zahraničia, neviem, toto zohrávalo dôležitú úlohu vo voľbách, e, ale problémom samozrejme je, že hlavní donory, takí ako my, veľmi ťažko nachádzajú alternatívy ako tie, ako sú medzinárodný, e, medzinárodné zmluvné e, e, kontrakt, kontraktujúce organizácie, teda medzinárodné organizácie. Pakistán to je niečo iné, ďalšia téma na diskusiu. Dúfam, že táto tu nájde svoje miesto. Mm, jedna vec ohľadom Pakistanu, ktorá je dôležitá a veľmi pakistánska armáda sa snaží lepšie kontrolovať e, e, tú oblasť, kde je možno problematické Fatah, no a Afgán, Talib, e, Taliban. Posledný bod. My vítame ďalšie diskusie o Afganistane. Celkom iste sa budeme snažiť o zvýšenú podporu snaženia o stabilizáciu tejto krajiny Určite budeme zohráva, bude to zohrávať veľmi dôležitú úlohu a čím viac diskusí, tým lepšie. Veľmi to vítame. Ak by tu komisárka bola, tak by povedala to isté. Ďakujem. Veronik, chcete niečo dodať? Ďakujem pekne, ak dovolíte, tak k želaniu pána Obiosa, aby pán Seky a pán Morion pán Seky a pán Bill sú v Pakistane, pán Morion cestuje, aby sa tam vrátil a myslím, že na nešťastie nevieme, koľko času tam stráví a nemôžem hovoriť za pána Moriona, pretože naše e, pozorovanie je nezávislá, pani nej so svojou expertízou, pán Franka by to tiež mohol pokryť. Nám pripomenula, že je veľmi ťažké Jedna vec, ktorú môžem povedať, je tá, že žiadny líder pozorovateľov nepoužil termín e, slobodné a férové. E, nikdy nie je kontext len čierny alebo biely, situácia je komplexná a e, žiada sa od nás, aby sme povedali, či bolo či bol tento výsledok dobrý. My nie sme na, tam na to, aby sme tento výsledok validovali tak ďaleko ešte nie sme. Všetci sa sústredia na deň volieb. Uh, Eh, je tu celý proces predtým, voľby a celý proces potom. Samozrejme, že je to menej viditeľné, ale chcela som nadviazať, citujúc, na, citujúc pána Moriona, aby som odpovedala pani Lunaček. Myslím, že čo chcel povedať a teraz eh, ho citujem, že samotné organizovanie týchto volieb eh, bolo pozitívne Očakávali sme e, niečo horšie, ako povedám pán Salafranka. E, odľahlo nám, keď e, naše týmy netrpeli priamo, hoci táto situácia bola veľmi ťažká. Je tam veľa voľakov, ktorí zahynuli a policia, ktorá pracuje, aby nás chránila. Čiže my nemôžeme validovať výsledky. Čakali sme na niečo čakali sme niečo iné od tejto pozorovateľskej misie a pani Lunaček, pokiaľ ide o túto vec, hovoríte, že e, právny rámec je rozumný, že proces e, bol pozitívny. Myslím, že toto je predovšetkým predovšetkým to je dôležité, že tie voľby sa zorganizovali. No a aby som uh, sa vrátil ešte k jednému bodu. Jedna prudká kritika, ktorú pán Morion vyslovil vo svojom stanovisku v komunike pre tlač, je situácia uh, uh, ohľadom žien. Predtým ako mala komisárka Ferrero-Waldnerová toto portfólio, tak nám dala inštrukciu, aby bol v misii niekto, kto bude mať na starosti práve tento aspekt žien. A v Afganistane je situácia katastrofálna, kandidátky tam nie sú a takisto aj ohľadom hlasovania je to veľmi problematické. Takže to pán Mejer spomenul eh, š... právo šia, to je tiež veľmi komplexné a problematické. Musím tiež povedať, že tu máme spoluprácu s UNICEFom, v Afganistane pani najisto vysvetlila, že projekty, e, sú tu mnohé ko- projekty a kontakt, kontakty a snažíme sa spolupracovať aj s UNICEFom, ale znovu e, vrátim sa, použijem ten výraz výnimočné UNIFEM, pardon, nie UNICEF, ospravedlňujem sa rečnička. Vec, e, ktorou som chcela môj príspevok ukončiť, e, viacerí rečníci to spomenuli, pán Tleris, musíme počkať na výsledky volieb volebný výbor pre stiažnosti musí urobiť svoju prácu. Nemôžeme vysloviť žiadne prognózy, ale je jasné, že máme 2130 stiažností a sú tam veľmi závažné stiažnosti, na základe ktorých si kladieme otázku, či dodržíme harmonogram 21. septembra. Čiže nebolo by prekvapivé, keby tam bol niekoľkodňový sklz ale momentálne môžeme len čakať a snažiť sa o to, aby sa situácia ukludnila a aby sme nejako nezasahovali do politických hier v tejto krajine. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše veľmi e, stručné e, vysvetlenie. To je téma, ktorá je veľmi zaujímavá pre každého, kto uh, sa o ňu zaujíma a zúčastňuje sa na tejto diskusii. Vyžaduje si to ďalšiu pozornosť. A keď sa pán Sekvi vráti z Kábulu, toto by mohlo byť príležitosťou, aby sme ho pozvali uh, do konca tohto mesiaca. A toto bude príležitosť, aby sme sa mm, bližšie pozreli na veci, o ktorých sa dnes diskutovalo. A možno by sme e, sa mohli potom dostať k väčším podrobnostiam. Dúfam, že sa to stane na niektorom z našich ďalších stretnutí a že to bude dokonca konca mesiaca máme stretnutie 28. a 29. septembra v Bruseli a 15. septembra v Štrásburgu. Takže uvidíme, čo bude možné urobiť. Mr. Opilc tiež bol v Kábule a preto pán Sekvi tu dnes nie je a prečo nebol e, schopný túto situáciu vysvetliť sám. Bude tu správa e, v Rade pre zahraničné veci, e, ktorá sa vypracuje cez víkend. Celkom iste nás potom navštívi neskôr a navrhujem, aby pán Sekvi bol pozvaný do konca mesiaca má všeobecnú zodpovednosť za všetky veci, ktoré sa týkajú Európskej únie a jej vzťahov s Afganistanom a Pakistanom. A tiež mám v úmysle požiadať generála Moriona, aby sa s nami stretol. Možno spoločne s výborom pre e, rozvoj, kde by sme e, sa mohli pozrieť na možnosti európskych e, zásahov, kde by sme získali celý obraz o tejto situácie v tom správnom kontexte. A teda otázka, venovali by sme sa otázkam, či tu má byť druhé kolo alebo nie a akým smerom Afganistan ide nie je to celkom presne definované a dúfam, že sa stretneme s tým s vašim súhlasom. Takže teda by sme mohli stretnutie výboru AFED ukončiť a, a, a zahájiť stretnutie koordinátorov a rozšírneho predsedníctva. Takže požiadam všetkých, ktorí tu teraz nemusia byť, aby opustili túto miestnosť a aby sme mohli začať e, stretnutím rozšírneho predsedníctva, ako aj stretnutím koordinátorov. Takže začneme o 5 minút. Ďakujem pekne za pozornosť a uvidíme sa 15. septembra v Štrasburgu.